Okay, thank you, Vitold, for... Ďakujem pekne kolegovi za predsedanie. Teraz bod číslo 6 a 7. Máme presne hodinu na tieto dva body. Takže by som vás privítal aj v mene Natálie Luazo, ktorá je podpredsedničkou nášho podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Teraz budeme hovoriť o výročnej správe vykonávanie spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. E, dostali ste k dispozícii tento, túto správu, návrh správy pred pár týždňami. Dúfam, že ste si to pozreli a vítam to, že môžeme sa venovať tejto strategickej správe. Na rozdiel od správy z roku 2019 z Rady, ktorá bola prijatá v polovici októbra, ja som sa rozhodol úmyselne, že tu nebudem mať geografický, e, horizontálny pohľad. Na začiatku tohto nového európskeho politického cyklu som sa rozhodol, že táto správa z AFETu by sa mala sústrediť na strategické úvahy ohľadne nasledovných troch hlavných bodov. Prvým je ako viete, multilateralizmus je ohrozený, všetky spojenectvá sa spochybňujú preto je tu naliehavá potreba silnejšej a efektívnejšej Európy. Musíme fungovať ako geopolitická mocnosť, musíme anticipovať, musíme vytvárať nové koalície so rovnako zmyšľajúcimi krajinami, aby sme oba obhájili poriadok vo svete. Toto je viac než dôležité. Je to takisto aj to posolstvo, ktoré sme tu počuli od našich náprotivkov, keď sme navštívili napríklad Spojené národy v New Yorku minulý pondelok, pondelok a útorok. Druhý bod, som presvedčený, že musíme posilniť Európsky parlament ako pilier spoločnej politiky. Parlament prijal celú paletu nástrojov a sietí v oblasti externých krokov. Ja si myslím, že integrovaný prístup k zahraničnej politike Európskej únie obsahuje aj parlamentnú dimenziu a preto by bolo dobré, aby sa to posilnilo v zmysle posilnenia Európy. Treba bojovať proti globálnym hrozbám. Je dôležité posilniť CFSP prostredníctvom implementácie viacerých iniciatív, využívanie kvalifikovanej väčšiny, zriadenie Európskej rady, a rozvinutie kapacít pri monitoringu klimatických rizík, na to, aby sme čelili hybridným hrozbám a ďalším, ktoré sú citované v správe. Ako ste si všimli, takisto sme sa rozhodli, nakoľko ide o nové legislatívne obdobie, že budeme sa tomuto bodu venovať spoločne so SEDE Natali Luazo neskôr dá slovo potom aj spravodajcovi Arnoldovi Danžánovi, teda hneď po tomto bode. Chcel by som zdôrazniť teda ešte raz, že by sme sa mali sústrediť v našej práci na kľúčové posolstva pre budúci rok v oblasti CFSP eh, a mali by sme sa vyhnúť duplikáciám vo vzťahu k predchádzajúcim správam Vítam už vopred tie vaše pozmeňujúce návrhy a potrebujeme štrukturovanú diskusiu o týchto kľúčových prioritách v AFETE a teraz sa teším na vaše názory k tejto správe a preto by som rád teraz dal slovo poslancom a začneme teda podľa skupín. Ak súhlasíte, nech sa páči, otváram kolo. diskusie. teraz za EPP dostane slovo pán Bazesku. Or oh, Michael Gala, did you request? Okay, Trajan. Thank you, Mr. Galler. <laughs> Ďakujem, pán Galler. Pán predseda, vidím správu. Veľmi si oceňujem to, že to je jasná správa, pokiaľ ide o e, bezpečnostnú a obrannú politiku, ale mám niekoľko pripomienok. Možno, že je správna chvíľa mať e, v správe posúdenie toho, aká je pridaná hodnota e, tejto e, bezpečnostnej a zahraničnej politiky ktorú Európska únia vyvinie v budúcnosti. Ďalší element, ktorý Ďalší element, aký je vzťah medzi obrannými kapacitami Európskej únie a NATO. Pretože Správa už je správou, ktorá vytvára dojem, že nemáme záujem že nemáme príliš veľký záujem o NATO a predpokladám, že musíme zdôrazniť partnerstvo s NATO ako kľúčový element. Dokonca so Spojenými štátmi, ak tak smiem povedať. Ale táto stránka musí byť zdôraznená veľmi jasne v našej správe podľa môjho názoru. Z zároveň musíme vyvinúť kapacity e, v súlade s hrozbami. Vyvinúť kapacity iba na to, aby sme mali armádu, európsku armádu. To je zaujímavý nápad, ale vytvoriť e, armádu, e, ktorá je v súlade s hrozbami, e, ktoré existujú pre Európsku úniu. To je dôležitý element. A posledná, posledný postrek, zašlem pozmeňovacie návrhy. Táto správa, ktorá je veľmi dôležitá pre Európu, si myslím, že musí byť zrozumiteľná aj pre e, žiakov stredných škôl. Možno, že ten jazyk musí byť trošku taký mm, zrozumiteľnejší pre e, všeobecnú bezpečnosť. Možno, že pre nás konzervatívnych e, je dobré mať dokument, ktorý je prístupný pre všetkých. Ďakujem. Vy hovoríte, že náš jazyk je príliš konzervatívny? Pán Bazesku povedal, že jazyk, ktorý používame v Európskom parlamente, je konzervatívny. Práve som chcel povedať, že jazyk, ktorý máme v Európskom parlamente, je určite výnimočný. Nestretávam veľa ľudí mimo parlamentu, ktorí používajú e, našu retoriku, to je isté. Pán predseda, ak dovolíte, lebo je to tak trochu Ja si úprimne myslím, že všetci musia rozumieť našej správe, aj keď to nie je pre nás všetkých príjemné. No a ja s vami absolútne súhlasím. Musíme začať tým, aby kolegovia v parlamente rozumeli nášmu jazyku, no a potom sa posunieme ďalej. No ale my chceme, aby nás ľudia volili. A ľudia napríklad v Spojenom kráľovstve nepochopili celkom, čo robíme tu zjavne. Dobre, snažíme sa chápať, čo robíme dnes do poludnia. SD eh, sa nechce vyjadrať, Renew, takže eh, zelený eh, pán Beautycoffer trošku konzervatívnej retoriky. Áno, ďakujem, urobím, čo je v mnohých silách. Aj keď som pôvodne mal v úmysle za vám zablahoželať, k vášmu návrhu správy nie za to, že e, používa konzervatívnu retoriku, ale preto, že demonstruje progresívnu kvalitu e, Takže e, e, mám len tri pripomienky. V plnej miere súhlasím s tým, čo ste práve vy ste e, E, vysvetlili v súvislosti s multilateralizmom. Zároveň e, viem, že e, odchádzajúci prezident komisie Jean-Claude Juncker nám všetkým pripomenul, že musíme si osvojiť schopnosť robiť globálnu politiku. Ak toto je odôvodnená požiadavka na všetkých, tak potom nie som si istý, že eh, ako um, um, vykonávateľia tejto politiky uh, uh, by sme mali sa snažiť viesť, byť vedúcou silou medzinárodne. Budem rád, keď budeme partnerom v tejto schopnosti, v, tejto, v rámci tejto schopnosti globálnej politiky, čiže možno by sme mohli umierniť naše ambície a byť realistický. Vždy som ľutoval, keď pani Mogherini hovorila o Európe ako supersile. Myslím si, že e, to je e, chiméra a ak chceme e, mať skutočný efekt, tak musíme byť realistický Číslo 2. Hoci akceptujem vaše rozhodnutie neprechádzať Mm, teda globálne regióny, mm, tak ľutujem, že v správe e, sa nevyjadrujete e, k e, stratégii EU Connectivity. To nie je regionálna záležitosť, to je komplexný prístup, ktorým sa snažíme dať koncepčný obsah E, do e, požiadavky multilaterálnej užitočnosti európskej politiky. A ja by som povedal, že keďže sme zaznamenali na to veľmi pozitívnu reakciu od e, azijských partnerov, predovšetkým japonský premiér Abe, ktorý prišiel do Bruselu, aby podpísal dohodu s Európskou úniou v tejto súvislosti. Nemali by sme skrývať, naše progresívne príspevky. A tretia poznámka sa týka európskej e, kohézie, koheznosti v, v európskej politike. Mali by sme prestať požadovať, aby Európa hovorila jedným hlasom. Nemyslím si, že sa to niekedy stane a bol by som radšej, keby väčšina z nás mohla konať spoločne namiesto rokovania e, stále s tými, ktorí e, nechcú e, mm, sa stať členmi Európskeho kluhu, Čiže mal by byť väčší dôraz na tom, čo robíme spoločne, aj keď to nezahrňa všetkých v každom okamihu a menej sa zameriavať na to, ako hovoríme spoločne. Ďakujem, pán Bytikofer, za vaše komentáre. Teraz uh, za Jean Revier. Ďakujem pekne, pán predseda. Istotne vás neprekvapia moje pripomienky. Ja som si prečítal túto výročnú správu ohľadne uplatňovania spoločnej politiky. Je to vlastne v súlade jasných kontúr. Chceme nahradiť suverénnu diplomáciu e- zahraničnú politiku Európskej únie Takisto ste tam prostredníctvom tejto správy naznačili to, že Európska únia je exkluzívnym aktérom vo vzťahu k zahraničným vzťahom. Ide tu vlastne o posilnenie autonómie strategickej Európskej únie. Takisto chcete európsku zahraničnú politiku, ktorá by zjednotila európske inštitúcie, ako aj všetkých ministrov zahraničných vecí ohľadne spoločných tém a diplomácia členských štátov by sa mala sústrediť teda pod, by sa mala držať podľa európskych e, e, daností. A táto správa v podstate chce tento národný, národnú úroveň nahraniť toto nadnárodnou úrovňou a my s tým nesúhlasíme. A pokiaľ ide o bezpečnosť, vaša správa zdôrazňuje spolupráciu s NATO vychádzate z toho, že kvalifikované, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou môže zrýchliť tento rozhodovací proces. A je zrejme, že nejde tu v žiadnom prípade o to, ako to vníma naša skupina. Pokiaľ ide o politiku bezpečnosti v Európskom parlamente, to vnímame inak. A na záver takisto vítate rozhodnutie predsedničky Európskej komisie, že v budúcich 5 rokoch chce Európsku úniu obrany dosiahnuť. Toto je jednoducho herezia. Prepáčte za ten výraz. Máme tu aj federalistické štáty a snahy, ktoré sa takto presadzujú. Podľa mňa takéto snahy nevychádzajú zo spoločných, spoločných ambícií a tieto veci by mali zostať na národnej úrovni. Preto predložíme pozmenujúce návrhy, aby členské štáty boli znovu na tom mieste, ktoré si zaslúžia v oblasti obrany a bezpečnosti. Ďakujem. Ďakujem za Renew Group, uh, pani Opnanc. Ďakujem. Eh, dovolte mi na úvod sa poďakovať pánovi McAllisterovi za to, že e, vypracoval túto správu o vykonávaní spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Myslím, že je to v tom dobrom čase, lebo e, je tu nová komisia. E, ešte môžeme o tom hlasovať predtým, než vysoký predstaviteľ vstúpi do funkcie. Je dobré, že správa zdôrazňuje potrebu silnejšej Európy. Takže toto by mal byť odkaz, e, že je to teraz alebo nikdy, ak sa, chcete, ak sa chceme stať strategickými, asertívnejšími a relevantnejšími v súčasnom svete. Ak e, to neurobíme, budeme neprítomní v tomto e, globálnom presunu, presune síl s globálnymi dopadmi nad rámec zahraničných vecí. Samozrejme, sú tu body, ktoré chýbajú, ale dúfam, že kolegovia, ktorí zašlu e, pozmeňovacie návrhy, to doplňajú. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že ste to tam prepojili s e, otázkami obrany, pretože myslím si, že zahraničné veci a obrana to ide v, ruka, v ruke, takže to je dobrý bod, ale myslím, že čo tam napríklad chýba je, ako e, chceme sa pustiť do tých veľkých víziev. Boj proti terorizmu, demografické zmeny, hybridné hrozby, ľudské práva, takže chýbajú tam nejaké body, ale samozrejme Renew urobí svoju prácu a zašle zo pár veľmi dobrých pozmeňovacích návrhov a dúfam, že ostatné skupiny urobia to isté. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Hilde Waltmans. Hlasovanie na plenárke je naplánované na január a medzi 13. a 16. Dúfam, že budeme mať novú komisiu a ešte pred polkou januára za EKR Jeffrey Farnon. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže myslím, že ste e, e, e, zvolili veľmi dobrý prístup k prehľadu a nie sú tam vymenované všetky krízy okolo sveta, tak ako sme mali v predchádzajúcich správach. Najmä odsek 17 je dobrý, kde vy, vyzývať Európsku úniu, aby e, mal, dala prioritu pre prevenciu konfliktov, mediáciu a humanitárnu pomoc. E, toto je to, kde Európska únia by mohla mať pridanú hodnotu. E, e, možno, že vás prekvapí, e, že 19, 20, 21 tam hovoríte o kde hovoríte o Európskej obranej únii. Všetky tieto E, návrhy nie sú nové, sú obľúbené v niektorých častiach tohto, tejto inštitúcie, ale sú to nástroje politickej integrácie a budú slúžiť len k rozširovaniu e, medzery medzi transatlantickými e, alianciami, alianciami a mali by sme sa koncentrovať na NATO, ale o tom budem viac hovoriť, keď prejdeme k diskusii o ďalšej správe. Ďakujem veľmi pekne, Jeffrey. Za GUE sa nechce vyjadriť nik. Takže potom tu máme ešte tri žiadosti e, o, o slovo Sandra Kaniete. Ďakujem, pán predseda. E, chcem vám poblahoželať k vašej správe. E, podporujem všetkých kolegov, ktorí hovoria o nevyhnutnosti zdôraznenia a posilnenia ehm, mm, SZBP a užšej spolupráce s NATO. E, a ďalšia vec, ktorá je rovnako dôležitá, e, nakoľko sme realistickí v našich ambíciách a v našom posúdení európskej jednoty a e, nášho skutočného vplyvu vo svete v zahraničných vzťahoch v globálnej rovine. Mám tri komentáre výzva pre silnejšiu, zjednotenú a efektívnu a strategickejšiu Európsku úniu je veľmi dôležitá. Predovšetkým teraz e, počas uplynulých mesiacov je stále ťažšie e, robiť spoločné rozhodnutie vzhľadom na e, mocenské presuny. Macron, rozširovanie, Ukrajina, Čína, Spojené štáty, Eh, obchodné vojny a tak ďalej. Eh, preto je veľmi dôležité, aby sme našli spôsob, ako eh, hovoriť s takmer jedným hlasom. Ďalšia obava, pokiaľ ide o pobaltské regióny, ako nájsť kreatívny mechanizmus, ktorý umožní čo najzjednotenejšiu spoluprácu EÚ e a Spojeného kráľovstva v oblasti eh, SZBP, eh, pretože Spojené kráľovstvo má silný hlas a, a preto a, eh, musí byť tu kreatívne riešenie. A, na záver, len pokiaľ ide o nástroj vonkajších akcií, e, susedské vzťahy. Treba e, nájsť správnu rovnováhu, pretože e, susedské štáty potrebujú primeranú finančnú pomoc. Ďakujem. Sandra je ešte 4 mm, žiadosti o slovo, ale už nebudem akceptovať žiadne ďalšie žiadosti, takže každý má dve minúty za SD, pán Majorino. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som eh, zdôrazniť následovné. Je veľmi dôležité, aby sme zdôraznili, že chceme silnejšiu Európu. Pokladám to za absolútne nevyhnutné eh, v tomto okamihu. Musíme eh, dosiahnuť cieľ, aby stanovisko Európy bolo jasnejšie a aby sa aj predsadilo na, rozdiel od toho, čo bolo povedané, ja si myslím, že Európa by sa mala snažiť hovoriť jedným hlasom. Vonkajšia politika, obranná politika a ešte doplňam rozvojovú spoluprácu, migračnú politiku. Toto musí byť výsledkom spoločnej európskej práce. V tomto zmysle by sme mali byť ešte rozhodnejší a odvážnejší, predovšetkým keď ide o spoločný, o spoločný európsky zbor. Tu musí ísť o to, aby sme mali koordináciu medzi jednotlivými eh, eh, vojenskými silami, aby sa to posilnilo. A dokonca to naformulujem ešte jasnejšie ako cieľ. Ale mám pochybnosti, pokiaľ ide o ten stredný prístup. Mali by sme, teda pokiaľ ide o prístup k prostriedkom, eh, mali by sme sa vyhnúť tomu, aby ten cieľ nás viedol k tomu, že budeme viac vynakladať financií na vojenské účely. Namiesto toho by sme mali vykonať konsolidáciu tým, že existujúce prostriedky budú lepšie využívané a e, my tým budeme sledovať spoločné ciele obranej politiky. Do toho sa treba pustiť a tu musíme e, naozaj e, byť obozretní v tomto, predovšetkým keď ide o to, že napríklad v oblasti rozvojovej spolupráce ehm, budeme požadovať viac prostriedkov, ale mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sa potom eh, mm, vlastne eh, eh, investovali tie prostriedky do iných cieľov. Ďakujem, pán Káler. Myslím si, že štruktúra tej správy je veľmi dobrá. Multilaterálne pravidlá sú výzvou a naozaj musíme vyzvať členské štáty, aby zvážili, ako budú pristupovať k, veciach, e, k veciam e, v tom, keď e, požadujú, že nechce, nechceme mať spoločné stanovisko a spoločné opatrenia. Pre nás ako parlament je na nás, aby sme apelovali, aby sme boli rovnými partnermi, pokiaľ ide o vedenie, ale individuálne, individuálne pokiaľ ide o nasledovanie. Preto treba zdôrazniť aby sme boli spolu silnejší a nielen ovplyvnení dopadmi v pozícii, kedy nie sme aktérmi. Ako ste správne zdôraznili, tú parlamentnú dimenziu, pridaná hodnota e, parlamentnej diplomácie že je, že e, vo viacerých spôsoboch sme jasnejší a priamejší v našich formuláciách a v interakciách s kolegami alebo s vládami iných regiónov a myslím, že sme preukázali, že sme schopní e, pridať e, k riešeniu, teda prispieť k riešeniu konfliktov, e, kde máme kolegov v západných, na západnom Balkáne v rôznych politických skupinách hľadať riešenia pre ťažké situácie. Pokiaľ ide o posilnenie pokiaľ ide o um, uh, SZPB, BP, tam je uh, uh, o to, kto zabránil jednohlasnosti a tu by sme mali objasniť uh, v akej oblasti by sme mali ešte trošku popracovať a tam by som ešte možno priplnil, doplnil tento element. Ďakujem pán Aleksandrov. Ďakujem. Chcem upriamiť vašu pozornosť na to, že e, e, politika rozširovania Európskej únie musí byť zosúladená s prícupom nových členov do NATO. Toto je mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o západný Balkán. Aby to bolo jasnejšie, krajina, krajina by mala najprv vstúpiť do NATO a potom do Európskej únie. Je absolútne neakceptovateľné, aby boli uh, tie tzv. čierne ovce uh, na západnom Balkáne, napríklad Srbsko, toto sú krajiny, ktoré posilňujú vojenskú spoluprácu s Ruskom a zároveň sa usilujú o e, členstvo EÚ. Pred týždňom Srbsko a Rusko napríklad e, e, robili vojenské manévre, využívali technológiu C400, to je technológia, ktorá má facility v Srbsku v Bulharsku, Maďarsku a iných krajinách. A, e, teda dosah týchto striel je väčší. Bulharsko a, vylúčilo ruských diplomatov, ktorí mali kontakty e, k tajným službám. Len pred niekoľkými dňami Vladimír Putin udelil cenu, eh, jednu z najvyšších cien v krajine, Bulharsk, Bulharovi, ktorý otvorene podporuje organizáciu, ktorá je proti NATO a Európskej únii. Myslím si, že eh, v správe by sme mali zdôrazniť eh, rolu Ruska ako jedného z hlavných oponentov NATO a Európskej únie. Takisto musíme zdôrazniť, že krajiny, v Západnom Balkáne, ktoré sa usilujú o členstvo EÚ, by najprv mali vstúpiť do NATO. Ďakujem. A na záver pán Šekovský. I'd like to, uh, congratulate. Chcel by som zablahoželať uh, predseda za užitočnú správu a chcem povedať tým, ktorí povedali, že by sme mali mať um, vplyvnejšiu Európu, ale menej zjednotenú, že uh, to je nezmysel, lebo e, svet, v ktorom by sa to dalo urobiť, neexistuje. Ak chceme mať vplyvnejšiu Európu, musíme konať spolu. E, mne sa páčia vaše nápady na QMV a tiež e, Michalov nápad menovať štáty, ktoré porušujú jednohlasnosť, ale chcem upozorniť, že skutočný problém je iný a to, že nemáme spoločnú politiku, aj keď dosiahneme jednohlasnosť. Dohodneme niečo v rade a potom členské štáty si robia, čo chcú. Náloko umožňa vysokej predstaviteľke plniť dohodnutú politiku, ale uzatvárajú e, si svoje vlastné dohody, či už s Iránom, alebo s Ukrajinou, alebo vo vzťahu s Čínou, alebo vo vzťahu s USA aj keď e, sme dohodli spoločné stanovisko, tak nekonáme spolu. A preto by som e, bol tvrdší ešte vo vašej správe a napísal, že členské štáty porušujú zmluvu, pretože my sme sa zaviazali v Lisabonskej zmluve konať spolu. To znamená, že miesto, kde e, národné pozície by e, mali byť e, obhajované a argumentované, je Európska rada. Ale potom, e, ako dosiahneme spoločnú pozíciu, tak by sme mali lojálne podporovať vysokú predstaviteľku pri reprezentovaní dohodnutej politike. A mudrá vysoká predstaviteľka e, bude e, používať e, odporúčania členských štátov pri plnení svojho poslania. Taká to bola prax počas pani Aštanovej a myslím, že to fungovalo. A ja vyzývam jej nástupníka, aby sa vrátil k tejto politike. Ďakujem, ďakujem za vaše kritické pripomienky a dobrú spätnú väzbu. Takto máme harmonogram, že pozmeňujúce návrhy, ich lehota na ich predkladanie je v piatok 1.00 ráno a e, zasadnutia tieňových spravodajcov sú naplánované na týždeň 47 alebo 48 a hlasovanie v AFETE bude 4. decembra a ak to pôjde dobre, tak budeme hlasovať v plenárke v januári na Strasburskom zasadnutí Teraz dám slovo Natalii Dvazo, aby predsedala e, ďalšej časti našej schôdze, a to je bod 7. Budem hovoriť po, po francúzsky. Budeme teraz hovoriť o bode číslo 7, vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, výročná správa za rok 2018. A predtým, než dám slovo Arnoldovi Danžánovi, by som chcela objasniť niektoré záležitosti kalendára. Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrh za správu, to musí byť do tohto piatku, 8. novembra. Potom budeme preskúmavať pozmeňujúce návrhy v AFETE 18. novembra a potom sa bude hlasovať 4. decembra v AFETE a takisto tu budeme mať aj diskusiu o tejto správe na pléne e, v januári 2020. Teraz zostane slovo pán Danža, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcel by som sa vyjadriť e, na úvod v tom zmysle, že ide o výročnú správu, pokiaľ ide o vykonávanie spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky. To znamená, že ten rámec je dosť obmedzený, presne vymedzený. Hovorím to, pretože tu je pokušenie zo strany niektorých kolegov, práve pokiaľ ide o naše spoločné diskusie v podvýbore pre bezpečnosť, že tam hovoríme e, o geostrategických problémoch, pokrývame problémy vo svete a integralitu v celom svete, ale to nie je cieľom tejto správy. Nám ide o vykonávanie konceptov a nástrojov, ktoré existujú v rámci zmluv o Európskej únii. To znamená, niektorí túto správu budú považovať za skromnú, pokiaľ ide o ambície, ale ide skutočne o prácu, ktorú od nás očakávali ako od poslancov. Ja nechcem, aby sme tu teraz nejako obšírne hovorili, už sme to robili, o to tu teraz nejde, pokiaľ ide o túto konkrétnu správu. Takže poviem, ako sa veci majú. V tej, správe sa, v tej správe sa venujem stavu veci. Treba povedať, že ide o po, správu, ktorá je do istej miery skromná. Aj tá politika ako taká je skromná. Obranná politika je v podstate takmer výlučne e, záležitosťou členských štátov. Ide o záležitosť intergovernmentálnu. Nám ide o to, aby sme využili tie nástroje, ktoré máme na spoločnej úrovni. Tieto nástroje sú teda misie a operácie. Momentálne ich máme 16. E, vojenské operácie a civilné misie Ehm, v správe kriticky hodnotím jednotlivé operácie a misie. Myslím, že sa všetci zhodneme, že tieto misie sú v podstate robené na veľmi profesionálnej úrovne, pokiaľ ide o civilistov a e, vojakov, ktorí na tom pracujú, ale myslím si, že dopad týchto misií nie je vždy rovnaký, pokiaľ ide o výsledok a pridaná hodnota takisto sa líši a možno by sa mohli docieliť nejaké zlepšenia predovšetkým pokiaľ ide o nejakú flexibilitu v oblasti e, riadenia týchto misií a operácií, treba takýmto spôsobom zvýšiť ten účinok. Toto hovoríme už dlhší čas, ja viem, že to je ťažšie realizovať, ale ide to požiadavka, ktoré sa musíme držať aj ďalej. Pokiaľ ide o strategickú autonómiu Európskej únie, ja viem, že to je téma, ktorá zbudzuje diskusiu. Častokrát sa teda venujem tomuto termínu v rámci textu pretože ide o koncept, ktorý teda máme v súčasnosti v tom texte a myslím, že treba sa tomu tešiť. A ide o koncept, ktorý nie je taký samozrejme pre všetkých a ktorý si zaslúži, aby sa to explicitne spomenulo. A takisto je to vlastne výsledok takého dvojitého vyjadrenia. Dve veci tu máme. Prvé vyjadrenie je, že sa tu zhoršuje naše strategické prostredie, E, sú to hĺbkové zmeny a vlastne vedie to k tomu, že Európania v podstate musia prispôsobiť, uspôsobiť svoje strategické zmýšľanie. Nemôžeme jednoducho postupovať tak, ako sme postupovali posiaľ celé 10 ročia v tejto mutilárnej hre s alianciami, ktoré momentálne sa ako keby rozpadávali. To znamená, to je jedna vec, to narušenie v týchto vzťahoch, kde Európa je vlastne obklúčená krízami, ktoré sa aj dotýkajú bytosne. Tie staré nástroje, prostredníctvom ktorých sme vlastne regulovali naše bezpečnostné otázky, to viac ako 60 rokov, sa ako keby spochybňovali. Nehovorím, že teraz zmiznú, že už nie sú náležité, ale predsa len tieto nástroje ukazujú určité obmedzenia. A dnes tu vidíme, že tie spojenectvá ako také sa interne spochybňujú, keď náš hlavný E, spojenie, Spojené štáty americké robia takú politiku, ako ju robia na čele s prezidentom. Myslím, že toto Európanov musí primeť k tomu, aby sme sa vlastne spýtali na dôveryhodnosť takejto aliancie. A keď ide o naše spojenectvo s pánom Erdoganom, tak takisto sa musíme spýtať, že či vlastne e, NATO ešte má takú úlohu ako predtým. Ja si myslím, že áno, ale nezdielame rovnaké hodnoty ako pán Erdogan. Takže sú tu určité otázky, ktoré tu máme. A toto všetko musí viesť, alebo by malo viesť k tomu, že Európania individuálne, ale aj spoločne by vlastne budovali svoju vlastnú autonómiu a znížili tú závislosť od, od ostatných. Nie je jednoducho možné, aby sme pokiaľ ide o tie výzvy bezpečnostné, ktoré tu máme v zónach, ktoré nie sú pre našich spojencov prioritnými, my nebudeme mať prostriedky kvôli tomu, že jednoducho dávame do týchto spojenectiev. Napríklad tá nestabilita na juhu. Ešte stále závisíme od našich partnerov, ktorí vôbec nechcú sa venovať týmto otázkam. A predsa len je to pre nás dôležitá otázka, preto potrebujeme autonómiu strategickú. To neznamená, že budeme absolútne nezávislí. To je jednoducho nerealistické z krátkodobého hľadiska. Znamená to to, že budeme mať e, kapacity na to, aby sme vyhodnotili situáciu a vyvodili dôsledky. Ak to je možné, tak budeme intervenovať autonómnym spôsobom. Teda Ide o niečo, čo je veľmi ambiciozne, čo neexistuje momentálne v uspokojivom, uspokojivom stave a myslím, že Európska únia sa musí tomto venovať. A keď hovorím o Európskej únii, tak si to individuálne členské štáty, ktoré individuálne, ale aj spoločne prostredníctvom tých nástrojov, ktoré máme k dispozícii na európskej úrovni, postupovať ďalej. Takže toto je v podstate zhruba o tých eh, hlavných témach tej správy. Samozrejme, venujem sa tam aj novým nástrojom, ktoré od roku 2016 máme, niektoré sú v zmluvách, ale neboli aktivované, ako napríklad stála permanentná spolupráca, takisto aj Fond pre obranu. To sú nástroje, ktoré sú veľkými krokmi dopredu a povedal by som, že z intelektuálneho hľadiska sú zaujímavé, pretože poukazujú na, určitú, na určité eh, rozdiely alebo tomu, že sa venujeme určitým tabu. To znamená, že komisia nebude môcť dávať peniaze do oblasti obrany, alebo že štruktúrovaná stála spolupráca v podstate dlho spala v odseku v zmluvách, ale nikto ju nechcel aktivovať. Momentálne sa to aktivovalo, môžeme byť spokojný, ale pokiaľ ide o moju správu, možno to niektorí budú kritizovať, ale táto správa samozrejme má za cieľ, že bude aj pozmenená pozmenujúcimi návrhmi, ale ja som veľmi obozretný vo vyjadrovaní v tej správe, pokiaľ ide o tú stálu spoluprácu 47 projektov v 25 krajinách. Neviem, že či vlastne e, e, toto je to, čo si predstavujem pod tou stálou spoluprácou. Uvidíme. A pokiaľ ide o obranný fond, toto je nástroj, ktorý je momentálne vo virtuálnej rovine. Sú tam určité časti v rozpočte, ktoré boli pripravené, vyjadrenia takisto, ktoré boli pripravené. To znamená, Sluby sú tu, ale aktívne sme tento obranný fond ešte nezaktívnili a treba povedať, že všetko závisí od konkrétnych detajlov. Takže implementácia týchto nástrojov, to je to, čo je kľúčové uvidíme, budeme musieť byť veľmi obozretní z politického hľadiska a parlament musí zohrávať svoju úlohu. A už sa dostávam ku koncu. Takisto niektorí mm, neboli spokojní, pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu a jej mieru. Nemielme sa, prosím. Parlament vykonáva svoju úlohu a má to robiť, ale nie pokiaľ ide o otázku obrany je to otázka, kde operačne aj rozpočtovo sa veci riešia na úrovni členských štátov. Ja by som chcel, aby sme samozrejme spolupracovali, ale nemáme momentálne právne nástroje, legálne nástroje, ktoré by vzýšli zo zmluv, aby sme robili také rozhodnutia, ktoré sú momentálne na úrovni členských štátov. Môžeme si to želať a chcieť to. Ja som však realista a ja by som sa držal teda skôr toho, čo tu máme, aby sme v plnej miere využili to, čo máme predtým, než tu budeme mať nejaké virtuálne nové prísľuby. Takže to v podstate vysvetľuje aj ten môj skromný prístup, pokiaľ ide o otázku parlamentnej dimenzie v oblasti obrannej dom- politiky. Sú tu však aj oblasti, kde by sme mohli byť aktívnejší, kde máme väčšiu úlohu. To je vlastne tá otázka, kontroly misií a operácií, ktoré sa robia v mene Európskej únie Myslím, že v tomto kontexte máme čo robiť, mali by sme byť aktívnejší a byť aj viac uznaní zo strany inštitúcií európskych. Takisto sú tu aj národné aktivity, ktoré robia národné štáty a parlament jednoducho nemôže e, kontrolovať tieto, hoci samozrejme môžeme o tom hovoriť. Ďakujem pekne, pán Danžan. Takže najprv by som dala slovo spravodajcom tieňovým, pokiaľ ide o túto správu. A teraz dostane slovo pán Aragovač, Arakovač za SND, nech sa páči. Ak teda je tu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. V prvom rade ako tieňový spravodajca hm, blahoželám eh, pánovi Danžanovi za eh, výbornú prácu a jeho eh, príspevok a za e, túto komplexnú správu. Na druhej strane ľudujem že e, rada nedokázala naplniť svoju povinnosť a poslať e, svoju výročnú správu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike na čas. Dostali sme ju pred dvoma dňami. Súhlasím s dôležitosťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a verím, že hĺbšia integrácia tiež e, pozbudzuje Úniu, aby hrala rozhodnú úlohu na globálnej scéne a preto nalieham na Európsku radu, aby postupila od rozhodovania jednohlasne po, k rozhodovaniu kvalifikovanou väčšinou o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike e, pokiaľ to e, zmluva e, umožňuje. Tiež e, vítam tieto nápady vytvorenia Európskej armády a viem, že sú tu kolegovia v tejto myšlnosti, ktorí sú proti tejto myšlienke a nadalej pokračovať v odsudzovaní nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou a podpore mm, územnej celistvosti Ukrajiny a e, berieme na vedomie, že e, tie cieľené sankcie môžu byť účinné, ale zvorazňujeme, že tieto nesmú zasahovať e, nevinných ľudí a musia byť v slade s chartou OSN a tiež treba začať viacstranné vyjednávania o jadrových e, zbraniach a tiež e, zdôrazňujeme dôležitosť e, účasti na vyjednávaniach a misiách a v neposlednom rade vítame tie úspechy za posledných 5 rokov pri posledňovaní spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politike a dúfame, že tie, tento pokrok bude pokračovať. Ďakujem. Vidím, že za Spajca Renew tu nie je a pani Neumann má slovo za zelených. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem eh, pánovi Danžanovi za eh, túto komplexnú správu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Je tu veľa bodov, na ktorých sa s vami zhodneme eh, vo vašej hĺbkoj analýze misií SZBP a e, tiež e, o mechanizmoch a prístupoch, ktoré treba plniť, aby sme dosiahli e, lepšiu a schopnejšiu z ZBP EU. Ale viete, že máme pripomienky k tejto správe a chcem zvrazniť štyri oblasti, na ktoré sa zameriame. Vy ste sám dosť dlho hovorili o pojme strategickej samostatnosti ale nie sme si také istí, či to má byť cieľ alebo len jedným z prostriedkov Európskej SZBP. A, um, týmto smerom sa uberajú naše pozmeňujúce návrhy a povedal by som skôr, že naše ciele majú byť zodpovedné a založené na hodnotách SZBP a vďaka tomu tento prístup má zabezpečiť, že EU bude eh, dôveryhodný partner v bezpečnostnej infraštruktúre. Máte pravdu, že e, keď budeme konať samostatne, budeme mať na to schopnosti, môže to byť jeden z prostriedkov, ako dosiahnuť tento cieľ. No myslím, že budovanie spojenstiev a spolupráca a posilnenie multilateralizmu by tiež malo byť e, prostriedkom na naplnenie tohto cieľa. Môj druhý aspekt je, že e, myslím, že asi 90% vášho textu sa zameriava na vojenské otázky štruktúry a vojenský obranný priemysel. No, výklad zmluv, na ktoré sa odvolávate, e, má vidie k tomu, že e, jadro e, Európskej SZBP je integrovaný prístup a preto budeme robiť prácu na posilnení civilnej stránky SZBP a tiež ako pracovať na tých 11 civilných misiach, pretože je treba zohľadniť, že keď konáme v rámci SZBP, tak e, stále sú to hlavne civilné misie a tiež myslím, že tieto e, musia byť lepšie posilnené. Môj tretí aspekt je otázka, aký účinok majú misie SDBP a e, do akej miery sme v tomto parlamente tiež schopní podrobiť ich transparentnému skúmaniu, čo naše misie robia v zahraničí. Myslím, že každý, kto je zapojený do misií SZBP, chce zlepšiť situáciu v štátoch, eh, kde tieto sa vykonávajú a eh, niektorí na to vsadili veľa a to si treba uvedomiť, eh, ale keď si pozrieme na účinky týchto misií SBP a mm, činy, ktoré robia, tak vidíme, že mm, niekedy misie SBP spolupracujú s e, partnermi, ktorí e, majú na svedomí porušovanie ľudských práv, aj humanitného práva, medzinárodného humanitného práva. Nechcem týmto sa vyslovať proti misiám sa ZBP, myslím, že sú veľmi dôležité, ale dôležité je, aby my v tomto parlamente aj inde sme ich e, viac podrvali previerkám a zvyšili transparentnosť týchto misií, tak ako ja to robím v prípade SBP misie v Iraku kde skúmame, čo e, robí táto misia v rámci reformy bezpečnosti. Spomínali ste bližšiu spoluprácu, čo sa týka výskumu a vývoja e, v obranných schopnostiach a tiež musíme zabezpečiť, aby sme mali rovnaké množstvo spolupráce a e, dohľad EÚ, čo sa týka alebo nad vývozom zbraní a mechanizmu jeho financovania a určite bude mať veľmi komplexnú správu, ktorá zabezpečí, že SZBP EU bude posilnená vo všetkých svojich prvkoch. Ďakujem pekne, kolegovia. Poprosím vás o väčšiu stručnosť vo vašich vyjadreniach, aby sme rešpektovali aj ostatných kolegov, ktorí sa ešte nevyjadrili a chcú sa vyjadriť. A aj preto, že budeme mať ešte možnosť do piatku prezentovať pozmeňujúce návrhy. Teraz zostane slovo pán Rivier. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne pánovi Danžanovi za jeho prácu. Oceňujem tie, návr- tie úvodné slova, ktoré tu prezentoval ohľadne obmedzenej úlohy Európskeho parlamentu a pripomenul cieľ, že treba dodržiavať zmluvu, avšak pokiaľ ide o tú správu, vidíme, že ide o určitý kompromis, pretože tá správa v podstate napriek všetkému vytvára ako keby, e, alebo ide v ruka v ruke s tou ideológiou tvoriť spoločnú obranu, ako to súvisí s úrovňou jednotlivých členských štátov. A pokiaľ ide o autonómiu strategickú v tej správe, v podstate poukazujete na NATO. A ja si myslím, že treba navzájom spolupracovať, avšak vidíme, že de facto obranu, o ktorej tu hovoríte, v podstate dávame do rúk e, Spojených štátov amerických, ale predsa len treba povedať, že koľko my do, na to platíme. Takisto, pokiaľ ide o transformáciu nástrojov, ktoré vzýšli zo Lisabonskej zmluvy a ich implementáciu, takýmto spôsobom sa chce zvýšiť účinnosť. Pokiaľ ide o správu, vaša správa v podstate prekračuje e, tie limity, ktoré máme, predovšetkým pokiaľ ide o to, ako komisia takom tieto otázky môže pristupovať a hovorilo sa to takisto aj o tej kvalifikovanej väčšine. A pokiaľ ide o tie jednotlivé misie, pokiaľ ide o námornú misiu Sofia, je mi ľúto, že nespomenuli ste, že cieľom tejto misie má viesť k tomu, že sa tu v podstate systematicky E, prenášajú utečenci do ich krajín pôvodu. A pokiaľ ide o otázku priemyselného rozmeru, hovorili ste o priemyselnej základni v oblasti obrany, Hovorili ste to o určitých hrozbách, ja si však myslím, že takýmto spôsobom sa vlastne vzdialujeme od našich pôvodných zámerov. A pokiaľ ide o Európsky fond pre obranu, tak hovoríte tu o tých 13 miliardách, ktoré boli pridelené. Ako je to vlastne prvý krok k, z európšťovaniu obrany európske a dáva sa to do rúk komisie. My predložíme pozmeňujúce návrhy a budeme sa sústrediť na to, aby otázky obrany neprešli do rúk Európskej únie, ale aby to jasne zostalo v rukách členských štátov. Ďakujem. EKR, nech sa páči, pán Van Orten. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o veľmi koherentnú a užitočnú správu. Od kolegu Danžana som ani nič iné nečakal, ale nesúhlasím s tými východiskami, na ktorých je to založené Hovorí sa tu o strategickej autonómii. Celková tá téza je, že bezpečnosť a obrana únie by mala byť v rukách Európskej únie. Ja odmietam túto myšlienku. A aj to, že ak Európska únia má dosiahnuť svoje ambície stať sa superštátom a že potrebuje mať vojsko, samozrejme to má svoju logiku, ale ja nesúhlasím s týmto cieľom a myslím si, že je to úmyselne nadizajnované tak, aby sa vytvorilo ďalšie e, odsudzenie sa voči Američanom a takýmto spôsobom sa naše nepriatelia iba potešia. Avšak chcel by som povedať, že strategickú autonómiu môžeme dosiahnuť iba vtedy, ak sa veci nejako nezhoršia, nestiažia, a ak by sa to tak stalo, tak potom budeme apelovať na Spojené štáty americké, aby nám prišli pomôcť. Ja si myslím, že je ťažké predstaviť si, že keď európske krajiny by išli cestou bojových operácií bez podpory a spojencov z NATO, áno, viem si predstaviť, že nejaké menšie misie boji proti teroristom napríklad a nie nejaké veľké vojenské operácie. A toto sa vlastne zdá byť celkovým rázom alebo ambíciou tejto správy. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť predovšetkým na to, čo tu máme zo správy pána Mekalistera, že Európska únia by si mala stanoviť prioritu prevenciu konfliktov a humanitárna podpora. A v týchto oblastiach podľa môjho názoru Európska únia môže byť pridanou hodnotou a doplň, plniť doplnkovú funkciu k NATO a nie ísť cestou vytvárania vojenských štruktúr, ktoré podľa môjho nástroja podľa môjho názoru sú takým rivalom a ohrozujú v podstate integritu NATO. Ďakujem pekne, pán Wallis, nech sa páči za GUE. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sklamaný z touto správo, predložíme pozmeňujúce návrhy. Pre mňa to je skôr taký kolonialistický model, Nehovorí sa tu o tom článku 2.4 charty OSN, kde sa limituje využívanie nás sily proti teritoriálnej územnej celistvosti členských štátov. Hovorí sa tu o ochrane našich záujmov dalo by sa to popísať, že to je trochu resistické, pretože sa vlastne opis, označujú migranti ako hrozba pre Európsku úniu. A neuznáva sa to, že Európska únia v podstate vedie k destabilizácii krajín, ktoré sú po našich hraniciach. Nedestabilizovali sme Líbiu, nepredávali sme zbranie do Sýrie, tým najbrutálnejším režimom, a to v podstate každý rok. Táto správa ide proti našim historickým skúsenostiam a aj proti zdravému rozumu. Apeluje stále viac na, na to, aby sa posilňovali naše ambície, aby sa vyrábali stále drahšie zbranie. Táto správa ako keby, vyzerá, ako keby ju napísali súkromné korporácie, ktoré získavajú na tom, že predávajú tie najdrahšie zbranie a zatiaľ s týmito zbraňami vlastne sa kradnú prírodné zdroje z krajín, ktorých by mali byť ponechané. Toto je vlastne politika na ceste k veľkému súženiu ľudí a Európa by mala sústrediť sa predovšetkým na ochranu ľudského života. Chcel by som povedať aj to, čo povedal David McAllister, pokiaľ ide o naše priority, že tieto by sa mali sústrediť práve prevencii konfliktov a nemali by sme e, podporovať e, zbrojný priemysel. Ďakujem pekne. Takže viacerí sa tu prihlásili. Bohužiaľ, nemôžem uspokojiť všetkých v tom zmysle, že vlastne ďalšia téma programu vlastne už mala začať. Takže vám navrhujem, aby sme sa ešte pár minút teda venovali tejto téme štyria prihlásení. Poprosím rečníkov, aby skutočne hovorili iba minútu. Poprosím vás o to a ďakujem vám dopredu. Pán Galer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Podľa mňa to je dobrá správa, vyvážená. Máme tu civilné a aj vojenské ciele. E, takisto zdieľam ambíciu autonómie, v najbližších mesiacoch očakávame, že predsedov, šéfovia vlád zadefinujú túto strategickú autonómiu a že to bude mať vplyv aj na spoločnú e, obrannú politiku. A pokiaľ ide o tretie štáty, pokiaľ ide o Európsky obranný fond, tu apelujem na to, aby sme jednoducho využívali tie potenciály, ktoré máme. A pokiaľ ide o tretie štáty, ich účasť musí byť podmienená konkrétnymi podmienkami a pokiaľ ide o rokovania so Spojenými štátmi, potrebujeme reciprocitu pre náš zbrojný priemysel, ktorý by mohol exportovať aj do USA. To znamená, potrebujeme reciprocitu. Avšak pokiaľ ide o vysokú transatlantickú závislosť medzi európskymi zbrojnými firmami, americkými firmami, si myslím, že sa to tak ľahko nestane. Ide mi o to, aby sme brali do úvahy realitu na našom trhu, aby sme európsky priemysel podporovali na jeho ceste v konkurencie schopnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Šuster. Správa je zaujímavá, niektoré časti dokonca až tak, že by sme mali tú autonómiu mať, avšak jednoducho musíme potom zadefinovať, že čo my pod tým si predstavujeme. A tu je tá správa otvorená, nie je zadefinované, alebo presnejšie povedané, ako to vlastne sa stavia vo vzťahu k NATO. Ako napríklad, aký máme vzťah o, s, a, o Spojeným národom iba v prípadoch intervenujeme, kde je teda mandát, alebo máme aj vlastné kapacity? Ako vlastne vyzerá to prepojenie medzi civilnými a vojenskými mechanizmami riešení? Ani to sa tu nejako neob... nespomína a takisto aj pokiaľ ide o výdavky do zbrojného priemyslu. Ak skutočne tu je nedostatok, pokiaľ ide o spoluprácu, že sa tu plýtva miliardami a mohlo by sa to využívať efektívnejšie, aj toto nie je objasnené, takže Myslím si, že sú tu viaceré otázky, kde, ktoré si zaslúžia aj kontroverznú diskusiu, podľa mňa. Merci, madame Kalniete. Pani Kalniete, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť o, o tom bezprecedentnom Chcela by som hovoriť o tom navýšení rozpočtu obranného v najbližšom rámci viacročnom. V súčasnosti máme 590 miliónov a potrebujeme 13 miliárd. Toto prezentuje 22-násobné navýšenie v porovnaní so súčasným 7-ročným cyklom. Avšak čo mňa zaujíma, je, že či máme kapacitu absorbovať, vyčerpať takéto navýšenie. Ja si myslím, že toto je niečím, čo musíme efektívne využiť v oblasti výskumu a obrany. Pokiaľ ide o všetky ostatné nové iniciatívy Európskej únie v týchto oblastiach, ktoré vlastne si vyžadujú financie, musia to byť stanovené jasné podmienky tieto ešte zatiaľ nemáme, alebo ich nepoznáme, niektoré z nich spomeniem. Efektívny proces plánovania, účasť členských štátov, dopad na skutočné potreby a takisto správa a rámec zodpovednosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a na záver pán Geta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som samozrejme chcel zablahoželať k tej správe a pokiaľ ide o skupinu Ríniu, ďakujem tým, ktorí spolupracovali na príprave tejto správe, hlavne teda kolegovi Danžanovi. Chcel by som nám všetkým pripomenúť, tak ako tu sedíme, že členské krajiny Európskej únii trojnásobne dávajú viac do tejto oblasti, ako napríklad Rusko, a výsledky nie sú dobré. A takéto porovnanie jednoducho vedie k tomu, že musíme sa snažiť oveľa viac práve na úrovni účinnosti a koordinácie. A ďalšia vec, keď hovoríme, a niektorí kolegovia to spravili, že nemôžeme v súčasnosti nič spraviť bez NATO. Áno, kolegovia a kolegyne, je to presne táto oblasť, kde vlastne je celý ten problém, pretože prezident Spojených štátov amerických, a obávam sa, že to musím povedať, a Spojené štáty americké aj okrem prezidenta v podstate spochybnili posledných rokoch solidnosť a trvanie tejto transatlantickej aliancie. Ak nebudeme nič môcť urobiť bez nich a nebudeme mať spoločné zdroje, tak nebudeme mať obranu vôbec. Štvrtá vec, uvedomujem si veľmi dobre, e, to, čo povedal pán Danžan, pokiaľ ide o určité limity, ktoré tu máme v rámci tej správy ale predsa len uvedomujem si a o to menej rozumiem, že o tom sme nehovorili, ak som tomu správne porozumel, aspoň teda dúfam, že som to zle porozumel, nemali by sme vyjadrovať nejaké žiadosti ako parlament, v tom zmysle, že by sme išli cestou obrannej politiky, pretože táto domena v podstate nie je našou kompetenciou. Áno, to je pravda. My nemáme rozpočtovú e, dimenziu a preto to nespočíva v našom portfóliu, ale môžeme robiť návrhy, drahý kolega, toto už spadá do našich kompetencií a povedal by som, že to je skôr aj našou povinnosťou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým a teraz dostane slovo ešte spravodajca. Ďakujem pekne. Pani predsednička, máme samozrejme viaceré reakcie, budeme môcť o nich hovoriť. Pozrime sa na tieto vaše reakcie. Ďakujem vám veľmi pekne. Dve, tri veci, ktoré by som chcel povedať. Pokiaľ ide o tú poslednú vec, ktorú nastoril pán Geta, vy ste ma nepochopili zle. Áno, samozrejme sme tu na to, aby sme robili nejaké návrhy, samozrejme musíme vyjadrovať ambície. Avšak chcel som povedať, že častokrát, a to sa vás netýka, pretože ste novozvolený poslanec, častokrát tie diskusie tu vlastne boli predmetom návrhov, predkladania návrhov, ktoré boli zaujímavé z intelektuálneho hľadiska, ale boli skutočne absolútne odťažité od reality a od reálnych kompetencií, ktoré my v parlamente máme, že jednoducho, že nám to nebolo prínosné, pokiaľ ide o to, čo chceme dosiahnuť. A niekedy sa tu teda čítali dokonca také návrhy, ktoré boli skutočne extra vagantné. Takže práve v tomto kontexte som chcel aby sme vieryhodne pristúpili k tejto problematike. Samozrejme, všetky ambiciozne návrhy ja chcem zapracovať. A ešte jedna vec, pretože viacerí rečníci sa vyjadrili k téme dodržiavania charty OSN. Táto otázka nie je aktuálna. Charta predsa sa dodržiava a bezpečnostná politika obranná v podstate vyplýva z tejto charty. Žiadne vojenské, žiadne vojenské operácie nie sú mimo tejto charty. Takže nechcem teraz v mojej správe tri kapitoly venovať tomu, že treba dodržiavať chartu OSN. Samozrejme, je to absolútne nespochybniteľné a pokiaľ ide o tú diskusiu ohľadne NATO, som rád, že ste kritizovali to, že som nebol dostatočne pro NATO a iný zasa, že som príliš pro NATO orientovaný, takže možno treba nájsť nejakú vyváženosť. A tá realita je taká, že 22 z 28 krajín sú v NATO a v zmluvách o Európskej únii je napísané, že potrebujeme bezpečnostnú politiku, obrannú politiku, Ja nepoznám jeden jediný nástroj v Európe, ktorý by bol účinnejší než NATO, na to, aby sme zabezpečili bezpečnosť nášho kontinentu. To je úplne jasné. A predsa len to je nedostatočné, pokiaľ ide o tie výzvy, ktoré momentálne máme a čelíme. Práve pokiaľ ide o juh Afrika, tu jednoducho nebude na to akčné. Takže naše miesto v tomto kontexte kolektívne, aj členské štáty, ktoré to chcú robiť individuálne, Samozrejme musíme hľadať určitú úlohu doplnkovosti. Ja tu neapelujem na to, aby sme tu mali nejakú obranu Európskej únie, ktorá by nahradila NATO. To nie je tak. Avšak to nie je vôbec pravdou. Ja si myslím, že treba pristupovať k tomu viac pragmaticky. S o som sa snažil v mojej správe. Pokiaľ ide o tie civilné a vojenské operácie, ja vidím, že možno také zafarbenie tej správy je príliš vojenské, ale ja si myslím, že momentálne robíme iba civilné operácie. Avšak civilné operácie nesúvisia s týmito vojenskými operáciami. Treba povedať, že tu máme stále aktivity, ktoré sa venujú iba hlavne prevencii. Avšak mali by sme sa sústrediť aj na to, čo by sa možno dalo urobiť, pokiaľ ide o naše vojenské kapacity. A skutočne už posledné slovo. Je mi ľúto, že kolega Rivier odišiel, mohli sme o tom hovoriť, pokiaľ ide o tú komunitarizáciu tejto oblasti. E, Pozrieme sa na to, prosím vás, seriózne. Tých 13 miliárd za tých 7 rokov, to sú iba 2 miliardy ročne. A toto by viedlo ku komunitarizácii vojenského priemyslu v Európe. Pozrieme sa pre Boha na to. To je iba taký malý doplnok, dúfam, pokiaľ ide o technológie, ktoré nám chýbajú, pokiaľ ide o nedostatky v niektorých oblastiach, aby sme boli menej závislí. Ja si myslím, že pán Rivier nechce, aby sme boli ešte viac závislí od USA. Takže o toto nám ide. Je to skôr taká, taký stimul. Nie je to nejaká snaha komunitarizovať túto oblasť. Ďakujem pekne. Mali sme teda možnosť venovať sa tejto téme. Pripomeniem ešte raz, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy. Piatok 8. poludne 18. sa budú sústre- e, zvažovať tieto pozmeňujúce návrhy a 28. novembra budeme hlasovať vo výbore a v decembri sa bude o tom hlasovať na pléne od 13. a 16. januára v Štrasburgu. Ďakujem pekne, pán Pačikovský, e, za vašu trpezlivosť a týmto vám dávam predsednícku toľko, Nech sa páči. Thank you, uh, dear colleagues.